Pekné popoludne, vážení kolegovia. Teraz prichádza hodina otázok na komisiu. Vítam všetkých prítomných. Prvá otázka je z pera pána Papastamkosa. Je určená komisárke Podieve. Ide o humanitárnu pomoc poskytovanú krajinám Severnej Afriky. Nech sa páči, pani komisárka, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisia prijala e, trojmiliónovú naliehavú pomoc e, pre humanitárne účely 25. februára. Išlo hlavne o libyských utečencov. To je e, prvý, prvá významná, významná pomoc. Bolo to 13, 3. marca zvýšené na 13 miliónov a ďalších 6 miliónov eur bolo zmobilizovaných z riadku ehm, občianskej ochrany. Zaslúžili sa za to aj členské krajiny. Európska humanitárna pomoc sa e, realizuje prostredníctvom našich e, partnerov. Sú tu aj vecné dávky zo strany členských krajín je tu európsky aj mechanizmus na občianskú ochranu. Je to určené tým, ktorí unikajú z Líbie cez Tunisko, Alžírsko alebo Egypt. Taktiež ide o návraty príslušníkov tretich krajín do ich domoviny. Taktiež sa poskytuje eh, medzinárodná ochrana pre tých, ktorí majú štatút utečenca, ktorí sa nemajú kam vrátiť. A taktiež eh, je to určené Líbičanom, Takže ide o to e, pomôcť zmierniť situáciu v Líbii, poskytnúť zdravotnú pomoc, aj potravinovú pomoc, hlavne keď e, je možné e, to zrealizovať na istej časti územia Líbie. Zatiaľ tomu tak nie je. Teraz Nemôžeme napríklad poskytovať pomoc na západe, ktorý ovláda Kadáfi. Komisia Vysoká predstaviteľka pre e, zahraničnú a bezpečnostnú politiku 8. marca e, schválila oznámenie o demokracii a zdieľanej prosperite s Južným stredom morím. Je to stratégia, ktorá e, má umožniť EÚ podporiť tie zmeny, na juhu Stredomoria a taktiež je e, zmobilizovaný e, zmobilizovaná pomoc pre napríklad Taliansko, ktoré je e, pod veľkým tlakom Ide o operatívne opatrenia finančnú pomoc, ide o spoločnú operáciu Frontexu Hermes 2011. To bolo spustené 20. februára. E, zapájajú sa experti z členských krajín, aj e, sa používa zariadenie jednotlivých členských krajín. My sme pripravení na rôzne scenáre a ak to bude potrebné, tak by sa dali posilniť operácie Frontexu, aby sme mohli zvládať prípadné nové toky. Komisia je taktiež e, pripravená zmobilizovať organizovať ďalšiu e, finančnú pomoc, napríklad z Fondu pre vonkajšie hranice a z Európskeho fondu pre utečencov. To by mohlo predstavovať až 25 miliónov eur e, spolu niekoľko členských krajín je taktiež pripravených e, poskytnúť špičkový personál a taktiež technické zariadenie. Ak si to porovnáme so štátusom quo, tak súčasné vojenské operácie e, nemajú dopad na prístup k humanitárnej pomoci. Mm, od začiatku to obmedzujú tí, ktorí sú verní e, Kadáfimu. Vyjednáva sa e, v Tripolise aj prostredníctvom OSN, ale zatiaľ nebola, nebol umožnený prístup k humanitárnej pomoci na západe Líbie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani komisárka, pán Papastamkos. Ďakujem. Ja chcem poďakovať pani komisárke za jej rozsiahlu odpoveď. Považujem za osobitne dôležité, že Európska únia na celom svete je lídrom, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Takže ukazuje svoju humanitárnu tvár, tak povedať. Na druhej strane je to aj otázka, do, ako ďaleko sa humanitárna pomoc dostáva. Dostáva sa naozaj k príjemcom. Tu je dôležitá transparentnosť. Myslím si, že európske členské krajiny EÚ musia si uvedomiť podstatu toho, že európsky trh si otvára hranice pre dovoz e, polnohospodárskych výrobkov z týchto krajín, severoafrických krajín tu v EÚ európsky juh nemôže tu e, konať, pretože je tu e, hospodárska súťaž. Nemôže sa tu platiť dvojnásobne. Je tu už tlak predsa e, pristahovalcov a nemôžeme tu vytvárať ešte ďalšie problémy v polhospodárstve. Ďakujem. Ďakujem. Myslím si, že všetci vieme, poznáme pravidlá. Vaša doplňujúca otázka mala mať 30 sekúnd. Pani komisárka pokiaľ ide o efektívnosť humanitárnej pomoci, Eh, od začiatku danej, danej krízy. Nuž, najdramatickejšie eh, humanitárne dopady možno rozdeliť na tri časti. Poprvé, odtok eh, migračných, migrujúcich pracovníkov do Tuniska, Alžírska, Nigéria, Nigérie. Členské krajiny boli veľmi efektívne Mobiliz- zmobilizovali sme rozmiestňovanie v rámci členských krajinách a prostriedkov, či už vzduchom a po vode, či po zemi a takisto humanitárne e, injekcie pre e, humanitárne mimovládne organizácie a utečenecké organizácie, tak aby všetci spoločne mohli pomôcť e, veľkému množstvu ľudí, 420 tisíc utečencov utekajúcich z Líbie. Po druhé potom, pokiaľ ide o východnú časť Líbie, kde máme prístup, tak sme poskytli pomoc e, na zdravotnícke účely, takisto e, na e, rozmiestňovanie predbežné zásob jedla. Nie je to ešte potravinová kríza, ale vieme, že 90 potravín táto krajina dováža, dováža takže zvonka musíme sa teda pripraviť takisto pomoc subsahárskej eh, Afrike, ďalej hlavne v Čade, kde sa ľudia nachádzajú v zložitej situácii, pomocníci sú v zložitej situácii, pretože je tu eh, nebezpečie, eh, že ich, že ich prítomnosť bude interpretovaná, že sú, že sú žoldnieri, že sú boju, bojovníci v danej krajine. Takže to je takisto priorita, takisto Egypt. A po tretie potom vieme, že v oblastiach, ktoré kontroluje Kadáfi, existujú humanitárne potreby, ale my nemáme prístup k týmto častiam. Bokom sme vyčlenili 9 miliónov eur a ak e, nám to podmienky, podmienky umožnia, aby sme sa naozaj zmobilizovali, Dali sme tu aj e, informácie Svetovému potravinovému programu i ďalším. Sme pripravení pomôcť. A k druhej časti vašej otázky, pomoc, e, prístup na trhy, nuž, toto je v centre um, južnej mediterán stredomorskej akcie pre Stredomorie. Musíme zabezpečiť, že je možné vytvoriť lepšie výhľadky pre zamestnanosť a prosperitu E, kladie sa tu dôraz na obchod, obchod s Európou, ale takisto obchod naprieč krajinami v mediteránskej oblasti. Ďakujem. Tretia, ďalšia, dopl- ďalšia doplňujúca otázka od pána Balčitisa. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, súčasná situácia na severe Afriky e, vytvára a prináša mnoho výziev. Európska únia má pred sebou výzvy. Financial Times priniesli texty, kde sa hovorí o tom, že krajiny EÚ sa snažia vyhostiť občanov. Naozaj lekárska pomoc je veľmi dôležitá. Ako budete riešiť túto otázku? Najprv by som povedala, že pokiaľ ide o evakuáciu európskych občanov, e, boli sme veľmi úspešní, podarilo sa nám skoordinovať členské krajiny a e, vytvorili sme monitorovacie centrum, aby tu bola platforma na koordináciu. Väčšina našich občanov sa teda dostala von z Líbie čo najrychlejším a najbezpečnejším spôsobom. V čase, kedy sa ukončila e, zásadná evakuácia, bolo len asi 200 ľudí, e, ktorí chceli ešte e, absolvovať evakuáciu, ale v týchto chvíľach už väčšina z nich ruským lietadlom sa podarilo ich evakuovať. A pokiaľ ide o lekárske služby, samozrejme, že keď evakuujeme európskych občanov, Samozrejme, že sa e, prihodili nezamýšľané dopady. Európsky e, občania pos- poskytovali lekárske služby a boli súčasťou libyjského lekárskeho systému, predovšetkým sestričky, nie toľko, nie toľko lekárov, ale skôr ošetrovateľky a snažíme sa teraz maximálnou možnou mierou príjmeť e, humanitárne organizácie, ktoré sa špecializujú v lekárskej pomoci, aby poskytli prístup Eh, občanom tretich krajín a Líbícom eh, k zdravotníckej pomoci. A opätovne pre nás kritickosť eh, možnosti poskytovania fungovania humanitárnych organizácií na východe zo strany Kadáfiho. Nuž, bohužiaľ, to sa ešte neudialo. Na východe krajiny Máme vlastných expertov tým, vrátili sa z posudzovacej misie a tvrdia, že hoci sú tu vyššie množstva zranených ľudí, ktorí potrebujú lekárskú pomoc, le- lekárske e, materiály, ktoré sa poskytujú, vrátanie personálu v zásade na východe e, Líbie postačujú, ale neplatí to v, mesta, v mesta ako je Mesrata a ďalšie, ďalšie časti, ktoré kontroluje Kadafi. Asi ako viete, sú tu pokusy uh, um, uh, dodať e, lekárske prostriedky, aby sa zlepšilo, e, zlepšila kvalita zdravotníckej pomoci. Uh, Ďakujem pekne, ideme ďalej. Otázka z pera pána Balčitisa je určená komisárke Damanaki. Umožníme vám zaujať svoje miesto. Ide o otázku, otázku rozdielov v oblasti zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EÚ. Nech sa páči, komisia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení poslanci, poslankyne, v súlade so zmluvami právomoc tejto oblasti majú členské krajiny. Európska únia môže podporovať, koordinovať alebo doplňať činnosti členských krajín, ktoré sú zamerané na zlepšenie eh, ľudského zdravia. Ale chcem povedať aj to, že komisia si myslí, že všetci európsky občania by mali mať univerzálny prístup k vysokokvalitnej starostlivosti. Komisia preto prišla s viacerými iniciatívami a ja som samozrejme pripravená zodpovedať na otázku poslanca. V roku 2009 komisia schválila oznámenie Solidarita a zdravie, znižovanie rozdielov v EÚ. A toto oznámenie zdôrazňuje e, potrebu stierania rozdielov v oblasti zdravia. V decembri e, komisia taktiež spustila spoločnú činnosť spolu 14, so 14 členskými krajinami. Ide taktiež o znižovanie rozdielov v rámci e, zdravotného programu. Univerzálny prístup k vysokokvalitnej e, lekárskej starostlivosti, to je taktiež e, to, na čo sa zamiera otvorená metóda koordinácie v oblasti zdravia a dlhodobej starostlivosti. Tu sa členské krajiny dohody na špecifických cieľoch čo sa týka e, systémov, zdravotníckých systémov, napríklad prístup k e, zdravotným službám e, a synergie v tejto oblasti. Naviac je tu nová smernica o právach pacientov v cezhraničnom poskytovaní starostlivosti a teda európsky pacienti budú mať príležitosť e, získať informácie o e, lekárskych postupoch dostupných za hranicami a taktiež by mohli eventuálne žiadať o preplatenie e, vzniknutých nákladov. A taktiež zdravotníctvo je jadrom súčasnej politiky súdržnosti a to, čo sa financuje napríklad je napríklad modernizácia nemocníc, e, e, odborná príprava lekár, e, personálu a to môže taktiež zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti, hlavne v tých najchudobnejších oblastiach. Ďakujem pekne, pán Balčitis. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne, pani komisárka. Chcem sa vám poďakovať za vašu komplexnú odpoveď, ale môj hl, um, Voliči sa ma často pýtajú nasledovné, keď ide o zložité eh, choroby, tak eh, najpalčivejšia otázka je práva, eh, práve otázka starostlivosti, ale často je to najbližšia rodina a potom tí, ktorí sa o nich starajú, nemôžu byť na trhu práce. Ich situácia je neistá. Nemyslíte si, že okrem harmonizácie služieb sa musí taktiež myslieť na sociálne zabezpečenie tých, ktorí sa starajú o chorých. Takže ešte ďalšiu doplňujúcu otázku a až potom dostane slovo vy, pani komisárka, pán Švancis a pani Matera. E- Ďakujem, pani predsednička. Áno, pani komisárka, a smernica, na ktorú sa odkazujete, to teda ide o používanie práv pacientov pri cezhraničnej e, starostlivosti, mm, to ešte neplatí. To znamená, má pacient už teraz právo e, oddať sa ošetriť v inom členskom štáte a má teda nárok na uh, refundáciu nákladov, e, pretože už existujú pozitívne e, výroky e, súdneho dvoru. Pani Mateo, áno, prepáčte, ja som chcela položiť otázku k rybolovu, prepáčte. Pani Týkal, takže môžete teraz sa vyjadriť vy. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Chcem sa opýtať na národné programy. Žiaľ, mnohé krajiny škrtajú svoje rozpočty v tejto oblasti kvôli kríze. Aké opatrenia plánuje komisia na to, aby eh, členské krajiny neznižovali zdravotnícky rozpočet, pretože to nepre, nepredstavuje dodatočný, dodatočné výdavky. Pani komisárka, ďakujem pekne pani predsednička. Všeobecne môžem povedať, že sa musíme všetkými týmito problémami zaoberať, ale treba pamätať aj na to, že e, sú, sú príslušné členské krajiny, takže musíme to jednoducho rešpektovať. Ja rozumiem vašim argumentom, teda, že tie rozdiely pretrvávajú. Nerozumiem tomu, ale e, Ehm, napriek tomu e, komisia môže iba e, nabadať krajiny k harmonizácii poskytovaných služieb. Našou prioritou je teda uľahčenie spolupráce medzi členskými krajinami s cieľom odstrániť tieto rozdiely. A taktiež môžeme pokračovať e, v zvyšovaní zodpovednosti farmaceutických e, podnikov. S tým už komisia začala. A potom e, ďalšia doplňujúca otázka, teda kedy bude vytvorená e, smernica, kedy bude jasný právny rámec, čo sa týka refundácie cezhraničnej starostlivosti. Ja myslím, že keď tento návrh bude, tak sa taktiež budeme zaoberať rozsudkami súdneho dvora. E, občania musia mať jasno e, v tom, kedy budú e, preplatení a kedy nie, ale dovtedy jednoducho treba vyčkať. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz ďalšia otázka, pani Harkin. Je určená komisárovi Tajanimu ide o podporné technológie. Technológie, nech sa páči, pán komisár. Grazie, signor presidente. Per... Ďakujem, pani predsednička. Čo sa týka tých kľúčových technológií, tam to vyzerá tak, že 30. septembra 2009 komisia prijala oznámenie, v ktorom bola navrhnutá spoločná stratégia pre tento strak- e, sektor. V tom oznámení sme poukázali na to, že v niektorých e, kľúčových technológiách máme k dispozícii vynikajúce podmienky pre výskum a vývoj, ale napriek tomu ešte stále nie sme v stave mať príslušný úspech, pokiaľ ide o to, aby sme výsledky z výskumu premenili do produktov. Takže ide e, v rámci tejto stratégie tiež o to, aby sa tieto kľúčové stratégie skutočne, e, e, kľúčové, kľúčové technológie skutočne rozšírili a distribuovali v členských štátoch vlastne komisia počiarkuje predovšetkým, čo sa týka priemyselných iniciatív, že po eh, prijatí oznámenia komisie v júli minulého roku vtedy sa eh, zriadila eh, vysoká skupina odborných expertov. Ehm, ich práce boli vedené troma komisármi, ehm, pánom Nikrus, ehm, pani Quinn a mojou maličkosťou ja som zodpovedný za podnikateľskú sféru. Táto skupina dostala ročný mandát na to, aby vypracovala odporúčania na politické opatrenia, ktoré by sa postarali o to, aby sa tieto kľúčové technológie dostali do priemyslu zrelšie tá komisia, ktorá um, pozostáva, teda ten výbor, ktorý pozostáva z uh, zástupcov priemyslu, zo zástupcov členských štátov, takisto z uh, odborov združení uh, pre malé a stredné podniky. Takže táto pracovná skupina teraz predložila komisii také predbežný návrh, v ktorom sa uvádzajú také základné výzvy v súvislosti s uvedením kľúčových technológií na európsky trh. Tento dokument e, si môžete prečítať na webovskej stránke GD Enterprise, e, generálneho riaditeľstva e, pre podnikanie. A závery z práce tejto pracovnej skupiny predlo- sa predložia komisii v júli um, snažíme sa o to, aby sme vypracovali strategický spoločný rámec na to, aby sa vypracovávali um, programy na podporu výskumných uh, stratégií. Tieto kľúčové programy sú dôležité pre naše, e, pre naše hospodárstva, pretože predstavujú dôležité nástroje vďaka ktorým je možné do budúcnosti vyvíjať nové produkty a nové technológie. Takže je to vlastne základ nášho priemyslu, je to vlastne naša tretia priemyselná revolúcia, tak povediac. A aby sme mohli tieto kľúčové technológie v Európe využívať, musíme e, našu stratégiu e, nasmerovať viac konkurencieschopnejšie musíme sa orientovať podľa stavu hospodárstva, podľa, musíme využívať e, dané zdroje. Samozrejme, pokiaľ by sme strácali v sektoroch v Európe, ktoré boli doteraz um, ktorých sme boli doteraz eh, silné, tak potom uh, strátime aj v strategických sektoroch, ktoré sú pre EU veľmi dôležité. Uh, samozrejme, máme tu obrovský trhový potenciál a um, potenciál ekonomického rastu. Uvediem vám niekoľko uh, čísiel. Takže celkové celkový objem na trhu je medzi 950 až miliardov eur ročne na trhu. Uh, a ekonomický rast by mal byť medzi e, by mal byť takisto veľmi značný. Takže všetky priemyselné ekonomiky sa musia opierať o tento nástroj, ktorý zabezpečuje budúci ekonomický e, a, hospodársky rast. Keby sme ho negovali, tak by to bola obrovská chyba. My samozrejme potrebujeme podporu parlamentu, aby a o to viac, že sa zmenili pravidlá um, po prijatí Lisabonskej zmluvy, kedy, mal, eh, kedy parlament dostal viac kompetencií. A ja ako bývalý eh, európsky poslanec si myslím, že spolupráca medzi parlamentom a komisiou povedie k tomu, aby sme dostali aby sme eh, dospeli k dobrej eh, spolupráci a k dobrým výsledkom. Ďakujem, pani Harkin. Ďakujem pekne, pán komisár, za odpoveď. Ďakujem za to, čo sa snažíte eh, dosiahnuť. Ide o akúsi priemyselnú revolúciu. Hovorilo sa o viacerých témach, ale možno, že ide aj o ten e, rozdiel medzi vývojom a komercializáciou. A Európa často e, nehra na prvé husle a taktiež sú tu prekážky, napríklad to, že nie je jednotný e, európsky patent e, a taktiež e, roztrieštený regulačný rámec. Takže ja sa chcem spýtať, aké kroky, ak vôbec prijala komisia s cieľom odstrániť alebo zmierniť tieto problémy, o ktorých som práve hovorila. Pán komisár, nech sa páči. Grazie, onorevole Harkin. Per... Srdečná pani Harkin práve za to, že ste počiarkla tiež prácu komisie a zároveň ste požiadala o vyššiu mieru angažovanosti výkonnej zložky. Ja očakávam politické odporúčania z eh, práce tejto pracovnej skupiny. Predtým, ako budeme pracovať a vytvárať stratégiu, v predbežnom návrhu dokumentu eh, eh, táto skupina návrhuje vytvoriť tri piliere ktorým by chcela preklenúť tento rozdiel. Každý z týchto pilierov má jeden predpoklad, ktorý musí byť bezpodmienečne dodržaný na to, aby sa dalo niečo urobiť. Za prvé, týka sa to inovácií a technologického výskumu. Tu musíme mať programy, výskumné programy, ktoré sa budú viac orientovať na technologický výskum a potom tam budú aj patenty za druhé predstavovanie produktov. My musíme tieto technologické výdobytky pretransformovať do konkurencieschopných výrobkov a preto musia byť e, programy e, Európskej únie realizované na základe takých e, pilotných projektov. Za tretie, konkurencieschopnosť priemyslu na svetovej úrovni. My musíme vytvárať nové kapacity, tak aby sme mohli konkurovať na svetovej úrovni s novými inovatívnymi výrobkami, ktoré budú ehm, sa môcť predávať za konkurencieschopné ceny. Takže takýmto spôsobom musíme priťahovať investície, ale musíme aj intenzívnejšie pracovať na všetkých e, programoch spoločenstva, ktoré môžu podporiť takýto veľmi, tento veľmi dôležitý sektor a budeme sa musieť snažiť preklenúť uh, E, nedostatky, zmierniť rozdiely, ktoré sú medzi výskumom a potom realizáciou výskum, výsledkov výskumu. Toto samozrejme platí pre celý rád e, odvetví. Hm, takže tento prechod od výskumu k aplikácii, toto je problém, ktorý sa týka celého priemyselného odvetvia my sme sa týmto zaoberali už od začiatku. My máme e, politiku klástrov, ktorá umožňuje e, prepojiť výskum s priemyslom, e, prepojiť takisto univerzity a priemysel a inovatívne postupy tak, aby bol náš priemysel konkurencieschopný schopnejší. Takže toto je súčasný stav. Pani Harkin, budeme aj naďalej pracovať mm, v tejto oblasti a všetky návrhy, ktoré z Európskeho parlamentu obdržíme, si veľmi pozorne preštudujem a budem sa orientovať podľa, do, do odporúčení, ktoré zo strany vášho zhromaždenia dostaneme. Ďakujem, pán komisár. Teraz... Ďalšia otázka, pán Davis, je určená pani komisárke Damanáky. Ide o budúcnosť odvetvia rybného hospodárstva v Európskej únii. Nech sa páči, pani komisárka, keď budete pripravená, môžete odpovedať. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne. Keď e, moje odvetvie začalo pripravovať reformu spoločnej politiky rybolove, tak, rybolovu, tak najskôr e, bolo uskutočnených niekoľko hodnotení dopadu jednotlivých možností. Jedna z možností bolo pokračovať v súčasnej politike aj po roku 2013 takýto status quo sa e, používal ako referenčná hodnota na hodnotenie dopadov ostatných možností tento súčasný stav, teda scénár, e, zohľadňuje dlhodobé plány, kontrolné e, opatrenia, taktiež e, monitorovanie nelegálnych výlovkov. Pravidlá takéhoto scénaru sú jasné. Ak nezmeníme našu politiku, tak potom do roku 2020 udržateľnosť stavov rýb e, vlastne e, ani nebude už témou. Čo sa týka environmentálnej udržateľnosti, iba 6 stavov by e, dosiahlo maximálne udržateľné úrovne do roku 2020, ale my máme povinnosť dosiahnuť tento stav do roku 2015, takže ak budeme pokračovať e, tak ako doteraz, tak nie je e, možné splniť naše e, záväzky, teda dosiahnuť takéto úrovne do roku 2015. Čo sa týka hospodárskych výkonov našej flotily, v súčasnosti iba niektoré flotily by boli životaschopné. Máme napríklad e, niekedy výnosy, e, ktoré sa blížia nule alebo dokonca horšie. No a čo sa týka zamestnanosti, tak je to zhruba podobné, pretože úrovňa, úrovne e, zamestnania by klesali pod súčasnú úroveň, platy by boli naďalej nízke a zamestnanie rybára by bolo čím ďalej tým menej atraktívne pre mladých. Takže súčasný stav určite nie je niečo, v čom by sme mali pokračovať aj e, v budúcnosti. Potrebujeme reformu a pracujeme na nej. Ďakujem pekne, pani komisárka, pán Davis a ďalší dvaja chcú e, položiť doplňujúce otázky, takže vypočujeme si najskôr otázky a potom odpoveď. Pán Davis. Ďakujem, pani komisárka. Nám to ukázala veľmi, uh, veľmi smutný výhľad. A ak budeme pokračovať takto, tak e, výhľadky sú naozaj veľmi biedné. Ale ten pokles možno by bol lepší než alternatívy. Skutočnosť je taká, že nemáme vedecké poznatky o 50% našeho rybolovu. Zásoby, ktoré poznáme, sú vo veľkom e, e, po desiatiročiach nadmerného výlovu sú zdecimované ale sme tu veľmi zraniteľní, je to veľmi krehká e, situácia. Nemôžeme pripustiť situáciu, že ak budeme v takomto štýle pokračovať, množstvo týchto e, rybolovných oblastí e, kompletne skolabuje. Ďalšia doplňujúca otázka od pani Matera a pán, pána Kellyho. Pani Matera. Ďakujem, pani predsednička, za to, že sa môžem ešte opýtať. Ja súhlasím s kolegami, keď hovoria, že, sa, že majú oby, obavy o rybolove v stredozemnom mori. Ja som uh, si myslím, že je dôležité, aby sme robili niečo na ochranu, pretože vo svetle socioekonomických problémov, pre všetkým niektorých morských komunít a v súvislosti s prísnosťou a s norím spoločenstva. Chcem sa opýtať, či chce komisia nájsť okamžitá a vyvážené riešenia tak, aby sa vzájomne chránili tak ekosystémy, ako aj počty európskych občanov, ktorí v tomto odvetví pracujú. Teraz má slovo pán Kelly. Naozaj deprimujúci náhľad a jeden z problémov, ktorý v otázke pán Davis je, tak to je celá tá otázka späť vyhodených výlovkov. Ja som sa dozvedel, že e, je e, vyvinutá už sieť, ktorá by zamedzila týmto, tejto praxi v oblasti túňakov. Táto technológia by sa mohla implementovať, aby, aby sme aspoň obmedzili počet e, tých rýb, ktoré sa vracajú do mora. Ďakujem, pán komisár, pani komisárka. Ďakujem pani predsedajúca. Ak budeme pokračovať v terajšej situácii, áno, budeme sa musieť pripraviť na možnosť kolapsu množstvo, množstva druhov. A už len súhlasím s vami, že naša situácia je veľmi krehká, takže ak sa budeme musieť konfrontovať s extrémnymi situáciami, tak konsekvencie budú veľmi zlé. A preto naozaj potrebujeme reformu a preto budeme preverovať najlepšie spôsoby, eh, aby sme dosiahli skutočnú rovnováhu medzi trvalou udržateľnosťou eh, stavov a sociálnou ekonomickou eh, dopadovosťou, ktorú by mala táto reforma. Ale v jednej veci chcem byť zrozumiteľná. Ide tu o to, že by sme uprednostňovali ekologický faktor pred starostlivosťou o našich rybárov. My sa o nich staráme, záleží nám na nich, aj o budúce generácie. A preto reforma je potrebná. Ak mám byť úprimná, ak nebudeme mať zásoby stavy rybie, tak rybári v stredomorskej oblasti a všade v Európe, v európskych e, vodstvách, nebudú e, môcť prežiť. Ak chceme E, náš e, priemysel rybolovný zachovať, musíme realizovať reformu. To je vec jasná. Budeme mať dobré návrhy a budeme sa snažiť zabezpečiť e, prežitie a živobytie našich rybárov. A pokiaľ ide o selektivitu, ďalšia otázka, ktorú ste položili, rada by som povedala, že by sme naozaj boli ochotní zo strany komisie preveriť akékoľvek ďalšie nové inovácie, zariadenia, ktoré by mohli e, umožniť selektivitu. A chcem povedať, že v rámci našeho nového systému financovania poskytneme prostriedky s naozaj štedrým spôsobom napriek kríze, aby sme zabezpečili, že tieto uh, zariadenia sa aj použijú. Takže naozaj vítam všetky iniciatívy priemyslu rybolovného našich e, rybárov smerom k zlepšeniu e, selektívneho charakteru našich zariadení. A v zásade všeobecne by som chcel len zopakovať, že status quo je neprípustné. Prečo? Pretože pre trvalú udržateľnosť stavov e, je to nerealizovateľné pre obživu našich rybárov a tiež pre prežitie našich pobrežných komunít. A preto túto reformu potrebujeme. Ďakujem pani komisárka. A ďalšiu otázku položil pán Higgins. Týka sa navrhovaného zákaza, e, zákazu odstraňovania žraločích plutiev. Thank you. Thank you, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pánovi poslancovi za otázku. Mám totiž to e, príležitosť informovať e, túto snemovňu o ostraňovaní žraločích plutiev. E, je to zakázané od roku 2003, pretože je tu nariadenie rady a teda európske lode, kdekoľvek na svete majú zakázané ostraňovať tieto plutvy. Takže ten zákaz je všeobecný. Súčasné nariadenie však umožňuje, a to je problém, ktorým stojíme, za istých okolností e, spracovávať e, žralokov na palube lodia, teda aj odstrániť plutvy ak e, teda je, potr- ak je nevyhnutné nechať si tela žralokov na palube lode a preto došlo k takomuto odstraňovaniu minulý rok. E, vo februári 2007 prišli s akčným plánom a taktiež sme prijali konkrétne opatrenia. Aktívne taktiež spolupracujeme s regionálnymi organizáciami, chceme mať e, účinné e, systémy manažmentu v prospech tých najohroznejších druhov a teda zabraniť ich kinoženiu Potrebné je zrealizovať verejné konzultácie a už niekoľko mesiacov takáto konzultácia aj beží a v dokumente sa uvádzajú e, tri možnosti, o ktorých hovoria experti z celého sveta. Ide o to zlepšiť kontroly a zaručiť úplný súlad. Mnohí e, aktéry, ako napríklad vedci, manažéri, mimovládne organizácie, aj široká verejnosť nám zaslali svoje vyjadrenia. Takže vedzte, že my túto otázku ochrany žralokov berieme veľmi vážne a preto som poprosila moje oddelenie, aby zanalizovalo všetky e, vyjadrenia a potom bude vypracované hodnotenie dopadu, ktoré je potrebné na pozmenenie nariadenia. E, legislatívny návrh by sme podľa mňa mali mať e, schválený čo najskôr a ešte vám chcem povedať, že je to pre mňa priorita. Ide o to nestrácať ešte viac času a ešte chcem povedať, že komisia prijala mnohé opatrenia na zachovanie udržateľného manažmentu a ochrany žralokov. Všeobecne nejde iba o ich plutvy. Máme akčný plán a taktiež niekoľko opatrení. Zakázali sme um, rybolov pre napríklad bielých žralokov a ďalších dvoch druhov v európskych vodách a ešte jeden, eh, jedno ochranné opatrenie pre žralokov, ktoré žijú vo veľkých hĺbkách. Takže navrhujeme udržateľný eh, udržateľnú kvotu, ktorá vychádza z vedeckých údajov. A taktiež sme tvrdo vyjednávali na rade a chcem vám povedať, že to nebola jednoduchá práca, ale závere sme predsa len boli úspešní a máme teraz udržateľný návrh pre tento a dúfam aj budúci rok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka pána Higginsa, pána Crowleyho a pána Davisa. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani komisárka. Naozaj je to barbarstvo a potom e, jednoducho ešte živých žralokov hodíte späť do mora, treba to zakázať. Komisia hovorila o nariadení z roku 2003, ale jednoducho to nefunguje. Áno, uznávam, je to e, ťažké na monitorovanie. Musíme naozaj mať úplný zákaz takýchto postupov, e, pretože e, hrozí úplné e, vyhynutie E, čísla hovoria za seba. V roku 2009 sa odhazuje, odhadovalo, že 26 e, miliónov až 47 miliónov e, plutiev sa dostalo na celosvetový trh. Je to smutné. Musíme to zakázať. Je to barbarské. Nemôže to pokračovať. Naozaj musíme byť pionierom v tejto oblasti. Ďakujem. Pán Crowley teraz. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať komisii za odpovede. Vzhľadom na to, že v roku 2003 bol zakázan, bolo zakázané takéto ostraňovanie plutiev, e, chcem povedať, že máme aj makrosituáciu v EÚ. A napríklad je dohoda na európskej úrovni a na úrovni európskeho hospodárskeho priestoru, teda že sa zníži e, rybolov a týka sa to e, napríklad Islandu a e, Fajerských ostrovov, ktorí vylovili isté množstva, má to dopad na európsku flotilu, takže ako by sa tomu dalo zabrániť, aké sankcie navrhujete? Ďakujem pekne, ešte pán Davis. Levy miznú z Afriky a žraloky z našich morí ja e, vítam úsilie komisie, ale naozaj sa to riadi dopytom na trhu a je tu obrovský dopyt v Ázii a taktiež sa na tom dá dobre zbohatnúť. Takže jediný spôsob, ako e, zaručiť e, dobré monitorovanie, je to, aby boli vždy plutvy spolu s telom dodané na trh. Takže sa teším na návrhy komisie. Vážený Vážená pani komisárka, nech sa páči. Súhlasím s poslancami, že je tu zákaz, nemôžeme sa tešiť e, zo situácie, ktorú máme. Súhlasím a vieme, e, aká je realita. Vieme, ako to funguje. Vieme, že je tu veľmi profitujúci priemysel za týmito diskusiami. Treba prijať opatrenia konzistentné s našimi právnymi rámcami. Vysvetlím. Problém vzniká, pretože priemysel teraz e, vykladá alebo exportuje e, plutvy a samotných žralokov do rôznych prístavov. Tie plutvy na základe dopytu sú určite e, oveľa drahocenejšie a tela žralokov potom smerujú inám ako tieto tak želané plutvy. Preto sa toto deje a je to niečo, čo treba mať na pamäti a preto sme predložili túto, tento proces konzultácie, pretože by sme potrebovali e, prístup k tejto zložitej situácii. Takže vám môžem povedať, že budeme mať ambiciozný návrh do konca roku. Dúfam, že budeme mať nový právny nástroj na túto oblasť s konkrétnymi výsledkami a budeme regulovať túto situáciu navždy. Pokiaľ ide o, o a, tú analógiu so situáciou s makrelami, no už musím vám povedať, že Európska únia urobila čo len mohla a členské krajiny v tejto oblasti sú veľmi kooperatívne náš priemysel musel prejsť množstvom obetí s cieľom zabezpečiť trvalú udržateľnosť stavov. A preto nás veľmi, veľmi rozčarovalo, že e, Fajerské ostrovy a Islam pristúpili s unilaterálnymi e, postupmi. Toto nemôžeme akceptovať. Nemôžeme to akceptovať. Takže pracujeme, e, moje oddelenia pracujú Takisto pán komisár de Gucht spustíme legislatívny postup, aby sme e, e, použili právne prostriedky proti takýmto prípadom. Máme zbranie, ale právne zbranie, ktoré máme k dispozícii, sa týkajú len čerstvý, čerstvých rýb, čerstvých makrel, nie výrobkov z makrel. Predovšetkým rybí oil a múčka, ktoré sú výrobky, e, e, ktoré v zásade výrazne exportuje práve Island a Fajerské e, ostrovy. Komisia bude naozaj robiť čo najviac, aby sme zabezpečili to, že z budúce výlovné obdobie bude ochrana stavov. Ďakujem. Ďakujeme, komisárka. A teraz otázka od pani podpredsedničky Kratca. Ide o novú námornú stratégiu pre stredomorskú oblasť. Pani komisárka, ak ste pripravená, môžete opätovne začať. Rada by som poďakovala pani Kratca za túto otázku, pretože nám dáva možnosť hovoriť o tejto veľmi zložitej situácii v stredozemnej oblasti. Chcem parlament informovať o tom, že komisia prijala oznámenie o partnerstve pre demokraciu a zdieľanú prosperitu e, na juhu stredozemnej oblasti. Tá, toto oznámenie prichádza s množstvom návrhov, aby sme sa postavili výzvam, ktorých, ktorým čelí táto oblasť. Vzhľadom na nedávny vývoj viete, že je to situácia extrémna, situácia veľmi krehká. Rada by som, pani predsednička, zdôraznila, že my, komisia, sme veľmi spokojní s tým, že vidíme všeobecnú podporu tejto iniciatívy komisie. Toto oznámenie e, prijali všetci, e, všetky členské krajiny veľmi pozitívnym spôsobom, takisto i váš parlament, dúfam. A vysvetlím teraz zo pár krokov, ktoré sme podnikli e, týkajúce sa cieľov tej, e, tejto novej e, námornej stratégie pre stredomorskú oblasť. Najprv snáď integrovaná e, námorná politika. Už sme vytvorili pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať integrovanú námornou politikou. Plánujeme posunúť túto tému ako prierezovú formu k všetkým námorným aktivitám, spolupráci a financovaniu v regióne. A v rámci tejto iniciatívy takisto máme prvý projekt technickej pomoci, ktorý e, bol spustený v rámci európskej susedskej politiky a daného nástroja k integrovanej námornej politike pre e, stredozemnú oblasť. Takisto by som chcela parlament informovať o iniciatíve, ktorú som nedávno podnikla. Spustila som spoločný kooperatívny projekt pre mediteránsku oblasť e, spoločne s Medzinárodnou námornou organizáciou a Európskou investičnou bankou. Naozaj dúfam, že táto iniciatíva bude plodná rátam s ňou, spolieham sa na ňu, budeme definovať zacielené akcie pre rást zamestnanosti, e, vyškolovania v stredozemnej oblasti práve v námornej e, problematike. Takisto tu máme akcie, ktoré smerujú k integrovanému dozoru námorného priestoru a takisto chceme mať zapojenie súkromného sektoru, pretože odkazovanie sa na námorné otázky a súkromný e, sektor by e, mali spolupracovať. To je nevyhnutné. Paralelne komisia zamýšľa podporovať organizovanie fóra medzi e, stredoze, stredoze, pre stredozemný región. Takisto sa budeme snažiť vystupňovať naše snahy v oblasti kontroly rybolovu prostredníctvom workshopov, zaškolovania a spoločnej kontroly v spolupráci E, s, naš, s ďalšími organizáciami. E, pokiaľ ide o klimatické zmeny a ochranu životného prostredia, komisia pracuje s členskými krajinami na dosiahnutie dobrých ekologických štandardov e, do roku 2020. Na regionálnej úrovni Európska únia a členské krajiny spolupracujú v rámci dohovoru z Barcelony s partnerskými krajinami v stredomorskej oblasti, aby sa podporila správna reakcia na znečisťovanie. Pokiaľ ide o problém e, s migráciou, je tu vývoj v oblasti. Komisia chce e, podporovať e, susedské členské krajiny EÚ, aby sa dobre vysporiadali s migračnými tlakmi, aby vypracovali finančnú pomoc identifikujeme práve finančné e, pohotovostné postupy a snažíme sa e, dohovoriť aj o e, možnom návrate občanov, aby sme použili prostriedky vyhradené na rok 2011. Pokiaľ ide o dozor externých hraníc, komisia neustále je v kontakte s Frontexom, ktorý spustil v roku spoločnú operáciu v roku 2011 na kontrolu externých hraníc v regióne Frontex spoločne s Europolom takisto spustil prípravu zameraného rizikového manažmentu, takisto možnosť, do akej miery možno využiť politickú situáciu, zneužiť ju zo strany teroristických, teroristických organizácií. Ďakujeme. Pani Kráca má doplňujúcu otázku. Ďakujem, pani komisárka, ďakujem vám srdečne za to, že ste sa venovali tým opatreniam Európskej komisie a tiež za to, že ste povedali, že <clears throat> ešte chcete niečo podniknúť. Dovolte mi položiť teraz konkrétnu otázku. Ako, vyhodno, ako hodnotíte eh, tie plány, ktoré už existujú, napríklad eh, energetické plán, plány v Stredomori a takisto vzťahy medzi energetikou a e, námornou stratégiou. Takže čo si myslíte, akú e, pridanú hodnotu e, si môžeme očakávať od toho, čo ste teraz popísali? A ešte pán Lavia, neviem aj pán Weigel, taktiež sa chcete pýtať k tejto otázke? Did, yes, okay, well, first... Dobre, takže najskôr pán Lavia. First signor commissario nel quadro della nuova politica mediterranea. pani komisárka v rámci novej námornej eh, stratégie v oblasti stredozemného mora aj v rámci novej eh, reformy rybolovu v stredozemnom mori eh, tu máte dosť také kritické tóny. Myslíte si, že tá spolu, cezhraničná spolupráca sa môže odohrať v rámci koheznej politiky, že to môžeme skutočne takto postupovať, že môžeme nájsť spoločné riešenia pre rybolovnú politiku a cezhraničnú politiku. Um, a, um, pán Weigl. Pani predsednička, a mám otázku na pani komisárku. Ide o následovné mnohé členské krajiny sa snažia urobiť e, alebo preniesť e, problémy e, súvisiace s rybolovom na neexistujúcu krajinu. Hovorím o západnej Sahare. Komisia má mandát na začatie vyjednávaní s Marokom v oblasti rybolovných dohôd. Ja sa pýtam na zábezpeky, teda že prostriedky, ktoré dostávame na základe tejto dohody naozaj e, budú v prospech obyvateľov západnej Sahare a nielen pre e, prospech e, európskych rybárov. Ďakujem pekne, súhlasím s pani Kráca. áno, je možné znečistenie kvôli energetickým prenosom v Stredomori. Naozaj to je veľké riziko. Stredomorie je skôr uzavretým morom a neunieslo by e, takéto prípadné znečistenie. Takže my chceme zvýšiť našu spoluprácu s členskými krajinami a pani Kráce Chcem povedať, že pán komisár Potočník a ja navštívime Grécko budúci týždeň a budeme hovoriť aj o znečistení Stredomoria, o našej odpovedi. A ešte pani Kráci, krátce chcem povedať, že ide o to aj lepšie e, identifikovať znečistenie z lodí e, prostredníctvom satelitného monitorovacieho systému EMSA ehm, tieto systémy už máme a e, chceme podporovať e, členské krajiny na brehu Stredomoria na to, e, k tomu, aby používali tieto systémy na odhalenie znečistenia z lodi a taktiež budeme poskytovať stimuly nielen našim členským krajinám, ale aj našim susedom. Budeme s nimi diskutovať s cieľom dosiahnuť tento cieľ. No a čo sa týka regionálnej spolupráce, tu chcem povedať, že určite podstúpime isté iniciatívy a už máme mnohé v rámci Všeobecného výboru pre rybolov v stredozemnej, pardon, stredomorskej oblasti a taktiež chceme mať novú námornú stratégiu pre e, E, more na pobreží Chorvátska a Grécka. Hovorím napríklad o Taliansku, Slovinsku, Grécku, ale aj o ostatných e, susedných krajinách. E, Chorvátsko, Čierna hore, hora, Albánsko, a pokúsime sa mať námornú stratégiu zameranú na spoluprácu v tejto oblasti. A chcem zdôrazniť, že toto skutočne bude príležitosť pre čerpanie eh, kohezných fondov, tak ako na to už poukázal stený poslanec. A ešte jedna menšia pripomienka k západnej Sahare. Môžem vám povedať, že máte pravdu, eh, sme znepokojení právami e, skutočných príjimateľov, teda či naozaj im idú e, prostriedky, ktoré vyplývajú z takýchto e, rybolovných dohôd. A teda preto žiadame od marockej vlády údaje nielen o uplatňovaní, všeobecnom uplatňovaní tejto dohody, ale aj o regionálnom prístupe. A taktiež chceme vedieť viac o e, prerozdelení medzi jednotlivými oblastiami Maroka. Môžem vám povedať, že obnovíme protokol na rok a e, cieľom je zistiť, či v tom budeme pokračovať alebo nie. Takže takýmto smerom sa opatrne uberáme. Ďakujem pekne pani komisárka, ďakujem za účasť dnes večer a teraz prejdeme eh, k otázkam pre komisárku Gagan Quinn. Prvá otázka je z pera pána Papa Nikolau. Ide o odbornú prípravu výskumných pracovníkov a hodnotenie univerzít v rámci hlavnej iniciatívy týkajúcej sa inovácií. Nech sa páči, pani komisárka. on the three rd intensity target the state of innovation Áno, 3 to sú stanovené ciele pre vedu a výskum mm, ekonomický rast. Takisto tu máme hodnotiace tabulky, ktoré ukazujú, že e, Európa zaostáva za USA a Japonskom a doháňa nás Čína a Brazília. Takže tento cieľ um, by nám mal pomôcť dohnať strátený náskok a preto by sa pod obdobné ciele mali zavázať e, všetky členské štáty v oblasti vedy a výskumu a mali by reštrukturalizovať, reštrukturalizovať svoje ekonomiky. Um, naštartovali sme bilaterálny dialog, v rámci ktorého všetky členské štáty zaviedli tieto ciele a tieto by mali finalizovať plány na ich realizáciu do, roku, do konca roku 2011. Európska komisia si pripravila prehľad týchto cieľov. Tento prehľad, tieto cieľe sú veľmi ambiciozne, tak aby sme mohli začať eh, koordinovať eh, túto oblasť. Politiky v oblasti vedy a výskumu mali viesť eh, k identifikácii hlavných nedostatkov s tým, že bude potrebné um, smerovať nové zdroje, e, odkrývať nové zdroje e, financovania je potrebné do inovácií. Investovať je potreba vytvoriť, e, potrebné vytvoriť viac ako milión nových miest pre výskumníkov. Počet potrebných výskumníkov by mal byť ešte vyšší, pretože mnoho z tých, ktorých máme, odídu do dôchodku a tieto zmeny by mali predstavať výhodu pre celú spoločnosť. Tieto medzinárodné porovnávacie tabulky e, sú nástrojom, ktorým pomáha merať výkonnosť Európy v porovnaní s, ostatnými. E, uvádza sa tu počet absolventov a doktoránskeho štúdia na tisíc obyvateľov, potom je to počet, po, počet vedeckých publikácií v tých desiatich rokov, eh, v rámci tých desiatich najlepších vedeckých publikácií eh, na svete. Spojené štáty si vylepšili svoje postavenie v týchto medzinárodných porovnávacích tabulkách a majú viac ako o štvrtinu lepšiu pozíciu ako Európa. Európska komisia chce vytvoriť nový. Aha, pani komisárka bola prerušená predsedničkou s tým, že tlmočníci nie sú schopní tlmočiť e, tento rýchlo čítaný prejav. Takže e, v júni budú k dispozícii výsledky štúdie realizovateľnosti a na základe toho vytvorí komisia nový systém, e, ktorým sa bude menať výkon no, vysokých škôl, ktoré sú im involvované do výskumu, takže ide tiež o inovácie, vzdelávanie, regionálnu spoluprácu a medzinárodnú spoluprácu. Mm, táto viacdimenzionálna povaha, eh, váha, eh, takýchto porovnávacích tabuliek by mala umožniť univerzitám zvoliť si ukazovatele, ktoré eh, nás najviac zaujímajú, tak, ako, a tak aby sa mohol zostaviť a vytvoriť tie hodnotiaci systém, ktorý ich bude eh, zaujímať najviac. Pán Papa Nikolau má doplňujúcu otázku. Áno, ďakujem pani eh, komisárka, za vašu odpoveď, ale dovolte mi, aby som pripomenul, že asi pred 8 rokmi, v roku 2008, sme hovorili o plánovaní v rámci Lisabonskej stratégie a tam sme už hovorili, že eh, tam sa musíme opierať o nový výskum a vývoj, nové technológie a tak ďalej. Takže vy teraz ste komisárkom už nejaký čas a ja dúfam, že v rámci tejto novej stratégie 2020 budeme mať rozumnejšie výsledky, až to nebude vyzerať ako vtedy, pretože Lisabonská stratégia skutočne stroskotala. Áno, ďakujem. Ešte doplňujúca otázka od pána Kellyho. Ďakujem. Ja, mus, ja chcem povedať, že ja som nemala problémy sledovať pani komisárku v angličtine. Uh, Dobre, pani komisár, chcem sa zopýtať, či ste e, spokojná s tým, že európske inštitúcie majú vôľu a možnosť e, zaujať lepšie pozície v, rám- e, v celosvetovom meritku, tak aby mohli práve v oblasti výskumu a vývoja spolupracovať. Pani komisárka, áno, toto je vlastne ten rozdiel, ktorý eh, je eh, medzi, ktorý vládne medzi tým, čo bolo um, slúbené a čo sa v rámci samotnej stratégie dosiahlo. Eh, samozrejme, nebolo to len v rámci spolupráce komisie, rády a parlamentu, ale uh, Ehm, tu sú určite kontrolné mechanizmy, ktoré sa robia veľmi starostlivo. Máme e, povinnosti v rámci Inovačnej únie, tu máme rôznych kolegov, ktorí sú za to zodpovední. My sme robili e, pravidelnú kontrolu práve čo sa týka e, dosiahnutých výsledkov. No, my dúfame, že inovačnú konvenciu budeme môcť ju, um, organizovať každý rok, aby sme dali dokopy aktérov, aby sme si sadli spolu a aby sme mohli urobiť takú veľmi starostlivú kontrolu toho, čo sa deje. Možno, že uh, robíme to aj preto, lebo sme predtým stroskotali, že sme nedosiahli lisabonské cieľy. Okrem toho tu máme každoročný uh, každoročnú správu o postupe, kde členské štáty veľmi jasne musia uviesť, ako vyzerajú ich ciele a ako chcú takéto svoje ciele realizovať. Takže to si myslím, že je veľký pokrok. Toto bolo potrebné. Teraz k modernizácii vysokých škôl. Toto je úplne rozhodujúca otázka pretože všetky členské štáty, týka sa to všetkých členských štátov EÚ, pretože nemôžno povedať, že jeden, dve vysoké školy zo všetkých členských štátov sú niekde na špičke. My musíme všetky modernizovať, musíme modernizovať na všetkých úrovniach vysokoškolského systému EÚ a musíme zamedziť, aby sa sme išli dvojkoľajne aby e, sa vytvárali len samostatné excelentné, centra excelentnosti pre jednotlivé fakulty. Toto samozrejme nie je možné, ani e, to nie sú efektívne e, využ, využívané náklady a viedlo by to len k zdvojeniu práce. Nuž, ale treba povedať, že komisia nie je zodpovedná za túto oblasť um, my si musíme presne povedať, čo môžeme urobiť. Čo môžeme urobiť, to je vysvetliť členským štátom, že, štátom, že nemôžeme ísť touto politikou, touto cestou ako doteraz, že, sa musíme, že to musíme zmeniť, že si musíme načrtnúť oblasti, ktorým sa chceme osobitne venovať. Nebudem môcť mať zrejme každá vysoká škola centrum excelentnosti. My musíme eh, však vypracovať program na modernizáciu vysokého školstva pre Európsku úniu, vo všeobecnosti. Ďakujem, pani komisárka. Prejdeme k ďalšej otázke pána Cukalasa. Keď ide o e, chybovosť pri 7. rámcovom e, výskumnom programe. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja sa pokáž, pokúsim teraz hovoriť niečo pomalšie. Áno, základným predpokladom e, týchto kontrolných aktivít ex post je dostat dostatočne vysoký počet eh, tých eh, konečných eh, beneficientov. 7. rámcový program e, tu bol od roku 2007, to je 2007 až 2014 a e, prvá správa je 7 mesiacov po začatí projektu. E, projektu. Výsledkom je, že počet auditovaných požiadavkov na preplácanie sa objavil, ale až v roku 2010. Okrem toho celá stratégia komisie voči vede a výskumu sa snaží zabezpečiť legálne preplácanie prostriedkov, vyplácanie prostriedkov v priebehu celého trvania programov. V decembri minulého roku zatvorila komisia 345 auditov v rámci 7. Výskumného, rámcového výskumného programu, ktoré pokryli viac ako 400 konečných e, odberateľov. Tu sme zistili, že 4,42 miliónov eur e, boli vynaložené chybne a mali sme tam 88,663 príspevkov. Tieto výskumné programy sú implementované predovšetkým v rámci z e, dotací a e, smernice o zdieľaní e, nákladov a refundované sú na základe preukázania reálnych nákladov. Ehm, Často výskumníci dávajú do tohto vyučtovania náklady, ktoré tam nepatria a často nemajú vlastne správnu prax eh, vyučtovania, alebo vyučtovania pre všetkým, čo sa týka požiadavkov tých konečných beneficientom všetko prideliť na jednotlivé projekty a zároveň ale do toho nezahrňať položky, ktoré nesplňajú kritéria. My sme prešli s možnosťou zjednodušení pravidel a procedúr a vyjasnenie, tak, vyjasnenie takovýchto postupov môže znížiť, znížiť chybovosť a môže zvýšiť bezpečnosť správneho využívania prostriedkov. Takisto eh, je možné, že sa im zvýši účasť účasťou výskumníkov na takýchto eh, programoch a dosahovanie cieľov tejto oblasti po zhode v celej rade záležitosti, ktoré by mohli zlepšiť e, fungovanie e, týchto programov 20. januára komisia pristúpila ku krátkodobým zjednodušovacím úkonom, ktoré by mali pôsobiť aj retroaktívne na 7. E, rámcový program. Pán Cukali, sa otázka. Dobre, dovolte mi ešte raz povedať, že 0 0,4 takže toto je predsa len taká vysoká nepresnosť, keď to premietneme na finančné prostriedky. Takže si myslím, že by sme sa nemali potom nájsť nikde na 40%. Musíme na to dávať pozor. Dobre, na jednej strane sa majú tieto postupy zjednodušiť v rámci 7. Výsku, rámcového výskumného programu a mal tieto zjednodušenia prejsť do toho 8. rámcového programu, ale na druhej strane chceme mať detailnú kontrolu. Dá sa to možno byť v rozpore, ale nie celkom. Myslím si, že je dôležité vedieť, že Európa môže prežiť len podporou výskumu. Ďakujem. Uh, áno, skutočne našim cieľom musí byť všetko zjednodušovať tak, aby zainteresované strany mali z toho najlepší prospech a zároveň ale zabezpečiť, aby tí, ktorí sa uchádzajú o tieto prostriedky, mohli uh, postupovať obvyklou praxou um, pri osobných nákladoch. Takže tým by sme obišli um, tým by sme sa vyhli dvom systémom vyučtovania. Samozrejme, čím e, je to rozvetve, rozvetvenejšie, tým väčšie je riziko chybovosti, ale my musíme akceptovať a myslím si, že všetci sa v tom zhodneme, že vedeckých pracovníkov nezaujíma zneužívanie unijných fondov. Oni sa chcú uh, zaoberať svojim vedným oborom. Oni chcú prichádzať s inováciami, ktoré prospejú ich krajine a celému svetu v konečnom dôsledku, takže my sme povinní im to čo najviac zjednodušiť. Áno, ďakujem pani komisárka, hovorí pani predsedujúca. Chcem eh, vysvetliť ešte tým, ktorí čakajú, že musím konštatovať, že eh, tá ďalšia otázka bude posledná. Eh, a to je otázka pani Tikal. Pani Balsity v mene, pani Tikal, to je účasť malých a stredných podnikov, eh, podnikov na eh, inovácie EÚ. E v programoch EU s členom pomôcť priniesť plody inovácií na trh. Pre komisiu je to priorita, tak ako je to v oznámení o Unii inovácií zo 6. oktobra v Small Business Acte z júna 2008 a takisto v revízii Small Business Actu 23. februára tohoto roku. Okrem toho, zelená kniha od víziev k možnostiam pre spoločný strategický rámec pre financovanie identifikovali kľúčové otázky pre budúci európsky výskum a inovácie a podporu vrátane množstva špecifických otázkov, otázok, ako lepšie splniť potreby malých a stredných podnikov. Celkový cieľ spoločného strategického rámca je umožniť účasť v programoch e, ľahším spôsobom, hlavne malým a stredným podnikom. V budúcnosti dôležitým elementom v tomto kontexte je jednotné súbežné miesto s, s štandardnejšími technologickými pravidlami, aby sa pokryla celá inovačná reťaz pre e, financovanie. Na základe konzultácií k zelenej knihe komisia predloží legislatívny, predloží legislatívny návrh pre spoločný strategický rámec do konca tohoto roka. Takisto sme zaviedli v 7. rámcovom programe pracovné programy množstvo opatrení špecificky zameraných na malé a stredné podniky vrátane vyčlenených rozpočtov. Podiel rozpočtu pre e, malé a stredné podniky by mal zo 14,3 e, stupniť na e, oveľa vyššiu mieru v budúcnosti. Malé a stredné podniky potrebujú podporu priamo v teréne a pri ich prístupe, ľahší prístup umožňuje Enterprise Europe Network. Je tu množstvo členských organizácií a komôr, združujúcich e, malé a stredné podniky. Konkrétne na základe dohodnutých usmernení táto sieť spoločne a v spolupráci s národnými kontaktnými miestami FP7 pomôže malým a stredným podnikom pri poskytovaní podpory pri e, osvete, vytváraní kapacít, pri zapájaní sa nových podnikov v návrhoch, pri hľadaní partnerov spoločných krokoch a pri konzultáciách o inklúzii malých a stredných podnikov v rámci pracovných prognóz. Niekoľko stoviek malých a stredných podnikov mohli predložiť návrhy na podporu tejto siete. Ďakujem. Ďakujem pani komisárka, pán Balčitis. Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem pani komisárka za vaše odpovede. Malé a stredné podniky majú veľa problémov pri získavaní prostriedkov veľmi často nedostávajú pôžičky, aby mohli e, si zabezpečiť spolufinancujúci súčasť. Má komisia nejaký plán na rozvinutie spoločného jednotného typu pravidel na zvýšenie e, účasti malých a stredných podnikov v e, výskumnom programe a zamýšľate vyčlenenia 80 výskumných fondov len pre malé a stredné podniky? Ďakujeme, pán, pani komisárka. Tri konkrétne opatrenia boli prijaté 24. januára s okamžitým dopadom na e, riadenie e, výskumných fondov v rámci 7. rámcového programu a každá e, reaguje na obavy, ktoré viackrát boli nadnesené účastníkmi alebo tými, ktorí by sa chceli zapojiť do 7. rámcového programu. Poprvé ide o viac flexibility a e, viac výdavkov na personál, ako sa to vlastne vypočítava. Možno, že niektorí pracovníci, ktorí neboli oficiálne zaregistrovaní, teraz budú môcť byť e, spätne vyplatení a taktiež e, vyšší pracovníci E, komisie pracujú na odstránení nezrovnalostí e, pri uplatňovaní existujúcich pravidiel my sme vypracovali platformu pre elektronické e, vzdelávanie určené malým a stredným podnikom. Bude to spustené tento rok. Ide o to uľahčiť prístup malých a stredných podnikov k takýmto projektom vývoja a výskumu a mm, taktiež sa bude e, poskytovať e, elektronickou formou e, odborná príprava a taktiež sa posilní možnosť komunikácie, takže to by malo výrazne zlepšiť situáciu malých a stredných podnikov. v rámci súčasného strategického rámca nepochybujem o tom, že budeme mať jasnú predstavu o tom, čo by sme ešte mohli spraviť. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ďakujem za vašu účasť dnes večer. Teraz ďalšia otázka. Pán Poselt je určená komisárovi Potočníkovi. Ide o znečistenie vzduchu v nemeckých mestách. Nech sa páči, pán komisár. Pani predsednička, vážení poslanci, poslankyne, pán Poselt. Smernica o kvalite vzduchu stanovuje hraničné e, úrovne pre rôzne znečistujúce látky a sú tu aj rôzne lehoty. Okrem osvedčených postupov sa na implementačnom výbore, ako aj na iných grémiách komisia zameriava na overovanie, e, dodržiavanie týchto hraničných hodnôt. Smernica e, požaduje už od roku 96 od členských krajín implementáciu e, celkovej stratégie pre stredno a e, krátko a strednodobé opatrenia. Je to dôležité s cieľom vysporiadať sa so situáciou, kedy hrozí prekročenie hraničných hodnôt hlavne vo vzťahu s PM10. E, musia existovať plány v prípade prekročenia, teda e, aj s tou e, maržou tolerantnosti. No a treba mať aj jasnú predstavu v lehotách. Takéto plány musia byť oznamené komisii do dvoch rokov od prekročenia a zodpovedné za opatrenia sú v plnej miere členské krajiny. Je to v súlade so zásadou subsidiarity a taktiež to berie do úvahy e, fakt, že e, miestne a regionálne úrady sú najlepšie citované na odhalenie situácie a na e, prijatie opatrení na odstránenie takéto situácie. Komisia sa zameriava na overovanie dodržiavania e, tých hodnot. To, čo nám poskytlo Nemecko za rok 2009, potvrdzuje, že 70 z 80 e, takýchto zón e, prekračuje takéto hraničné hodnoty. Väčšina zón dostala e, predloženú lehotu do 11. júna konkrétne tohto roka. E, vypracovali totiž to plán pre kvalitu vzduchu. Je tu jasný harmonogram aj opatrenia a e, upresňuje sa, ako sa to všetko dosiahne do stanoveného dátumu. Mníchov je jedno z týchto miest. Bolo tu poskytnuté predloženie na základe upravenia plánu miestnymi úradmi a e, to umožní aj účinnú kontrolu a budú pozastavené tie e, aktivity, ktoré prispievajú k prekročeniu hraničnej hodnoty. Čo sa týka NO2, komisia očakáva, že mnohé ďalšie členské krajiny budú e, čeliť rovnakému problému ako pri PM možno, že sa to bude dať predlžiť e, do e, roku 2014 e, v tomto prípade, ale to neznamená, že bude porušená súčasná európska legislatíva. Jednoducho to znamená, že musí byť pripravený plán pre kvalitu vzduchu a členské krajiny majú do konca septembra 2011 na to, aby poskytli údaje za rok 2010. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán posel. Ďakujem, pán komisár, za toto veľmi dobrú a precíznu odpoveď. Dovolte mi len dve krátke dodačné otázky. Za prvé, vysvetlí komisia, či zistí komisia, či e, dotknuté e, členské štáty merajú podľa tých istých kritérií, alebo sú tam diferencie. Za druhé, máte konkrétne návrhy, ako možno v mestách zredukovať znečistenie vzduchu. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem. Kritéria are the same for all the... sú rovnaké pre Ja e, si myslím, že tu e, treba e, to hodnotiť na základe geografických, geografických daností. V niektorých mestách, ako je napríklad Milano a rôzne ďalšie mesta, je to veľa ťažšie ako v mnohých iných. Myslím si, že v rámci Európskej únie ideme um, chceme ísť eh, rovnakou, cestou rovnakej úrovne ochrany a zdrav, zabezpečenia zdravých eh, životných podmienok. Samozrejme, prihliadame eh, k tým regionálnym špecifikám a, a snažíme sa viesť dialog s miestnymi orgánmi. Ide nám o to, aby sme našli riešenie. Takže sme striktní tam, kde je to potrebné. A sme e, veľmi prísni tam, kde to takisto považujeme za nutné. Čo sa týka vašej druhej doplňujúcej otázky, my si myslíme, že miestne orgány poznajú tú situáciu veľa lepšie ako my a preto overujeme, či bol dosiahnutý súlad s normami. Ale samozrejme v našom prístupe uplatňujeme rôzne usmrnenia. Možno sú tam nejaké krátkodobé a potom sú tam štruktúrálne opatrenia. Ďakujem, pán komisár. Ďalšia otázka je od pani Kaldenbach, nahradili ju pán eh, Arsenis a pán komisár ide o biodiverzitu, nech sa páči. Thank you. Uh, uh honorable members, uh, the commission is... Vážení poslanci, komisia už len dolaďuje stratégiu EÚ pre biodiverzitu a to bude rámec pre kroky proti strate tej biodiverzity v budúcich rokoch. Začiatkom mája by sme chceli prijať. Keďže návrh stratégie sa interne ešte v komisii konzultuje, nemôžem vám poskytnúť podrobnosti k obsahu. Avšak môžem vás uistiť, že reaguje na ambiciózny mandát EÚ stanovený radou minulý rok aj pokiaľ ide o globálne záväzky EÚ, ktorým sa EÚ prihlásila minulý október v rámci diskusí o globálnej biodiverzite. Stratégia bude mať 6 podcieľov zameriavajúcich sa na určité základné e, faktory straty biodiverzity, e, ochrana prírody, zelená infraštruktúra, polnohospodárstvo a lesníctvo, rybolov a európsky príspevok k globálnej biodiverzite a agresívne druhy. Existujúca legislatíva EÚ vrátanie efektívnych a dobre financovaných fóriem v e, Natúry 2000 je tiež súčasťou. Takisto bude dôležité zvážiť, do akej miery reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybolovnej politiky a budúcej koheznej politiky môžu pomôcť pri splnení danej potrebnej podpory pre túto stratégiu. E, ciele Európskej únie 2020 chcú bojovať proti zhoršovaniu ekosystémov a preto vás môžem len uistiť, že stratégia bude obsahovať kroky s cieľom dosahovať tieto ciele. Budú tu aj kroky zamerané na e, zlepšenie implementácie smernice o vtáctve a habitatoch smerom k dosiahnutia lepšej ochrany prírody pre druhy a habitaty európskeho významu. Pokiaľ ide o implementáciu a e, vymáhanie legislatívy všeobecnejšie, komisia chce predložiť nové oznámenie k tejto téme, a to koncom roka. Cieľom je nie nahrádzať existujúce oznámenie, ale zlepšiť ich zameraním sa na celkovú všeobecnú štruktúru a, vedomostnú bázu v pozadí tohto, environmentálneho problému. Pripomenieme na možné opcie na posilňovanie, monitorovanie e, na európskej úrovni a národné inšpekčné systémy. Malo by sa uznať, že e, právny rámec EÚ k inšpekciám ekologického charakteru sa za posledné roky zlepšil na základe priznaní odporúčaní pre minimálne kritéria environmentálnych inšpekcií členských krajín, tiež inklúzia rôznych predpisov environmentálnej legislatívy. oznámenie sa ešte pripravuje a presný obsah nebol ešte dohodnutý budeme konzultovať v, e, zúčastnených vrátane Európskeho parlamentu prostredníctvom gestorských výborov, aby poslanci mali možnosť vyjadriť svoje názory. Ďakujem. Ďakujem pekne. Predtým, ako si vypočujeme doplňujúce otázky, chcem, aby osoby tu prítomné, že budúca otázka pána Chunty sa bude naozaj posledná. Takže pán Arzemis, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem komisii za podrobnú odpoveď. My sa tešíme na novú stratégiu o biodiverzite. Parlament bude mať e, niekoľko podnetov. No, e, keď sme hovorili o Nagoji a o stratégii Mohli by ste prosím povedať, ako sa implementuje rozhodnutie z Nagoje a hlavne e, vo vzťahu aj s protokolom, aké sú tam lehoty, e, chránené prírodzené prostredia. Viete, aká je tu situácia? A taktiež ste hovorili o tom, že sa bude myslieť na biodiverzitu v rámci spoločnej polnospodárskej politiky. Ale parlament chce chrániť aj voľne žijúce druhy. A taktiež je tu otázka Natúry 2000 a prepojenie na polnospodárov. A ešte jedna doplňujúca pán posel. Ja, Herr Kommissar, ich möchte nur Áno, pán komisár, mm, chcem sa opýtať, že, či sa koncentrujete pri tejto téme na ochranu um, životného prostredia, na život e, zvierat a uh, zvierat a mm, um, fauny, alebo aj na život a udržanie starých druhov fauny a flóry. Ďalšia doplňujúca otázka. Ďakujem pekne, pani predsednička. Uh, a hovoríme o biodiverzite. Teraz je tu naliehavá situácia, ktorá sa týka niekoľkých členských krajín, aj mojej. No a je tu snaha e, znížiť e, ciele EU v oblasti prírodnej legislatívy. Súhlasí komisia s takýmto znižovaním cieľov, alebo by sme mali ostať pri súčasnej úrovni? Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne všetkým trom za otázky, čo sa týka Nagoje. Tu sa to vyvíja pozitívne, to nie je problematické. Možno, že isté problémy s prekladom, ale čo sa týka vecnej stránky, túto beží ako po masle. A už e, pracujeme na legislatíve, ktorú by sme potom mohli nasmerovať k ratifikácii. Takže zatiaľ nevidím žiadne závažné prekážky. Čo sa týka e, morských chránených oblastí, tu ešte stále meškáme, snažíme sa to posunúť vpred, ale je jasné, že aj kvôli našim záväzkom z Nagoje budeme musieť spraviť viac v Európe v porovnaní so súčasnosťou. Aj čo sa týka Natúry 2000, je tá situácia <clears throat> mm, nasledovná. E, financovanie, ja chcem zaručiť, aby to bolo dobre e, zastúpené v prvom aj treťom pilieri, teda, pilieri, teda že e, biodiverzita bude súčasťou budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Máme spoločný list E, mňa, e, komisárky Hedegard a komisára Čološa. E, hovorilo sa o tom na poslednej rade ministrov a v tom liste v podstate vidíte, že my sa na tých otázkach zhodujeme a v tomto smere chceme aj pokračovať. Otázka pána Poselta. Ochrana v kontexte Natury 2000 už teraz to e, chráni zhruba 18 európskych zemí. A potom sú dve smernice pre vtáctvo a pre biotopy. A tu sa jasne hovorí, čo a akým spôsobom sa chráni, na akej úrovni. Takže táto legislatíva má široký záber, nie je zacielená na skutočne ohrozené, vymierajúce druhy. Chceme teda konať takým spôsobom, aby sme mali čo najvyššiu ochranu. Ale faktom ostáva, že mnohé druhy v EÚ, ktoré sú eh, ohrozené, sú na tom zle. Takže musíme spraviť viac. A otázka týkajúca sa cieľov, tá odpoveď je dosť jednoduchá v súčasnosti by sme sa nemali zameriavať na e, znižovanie cieľov, mali by sme sa naozaj zamerať na e, závažné otázky uplatňovania Natúry 2000. Preto chceme pripraviť plány riadenia, chceme taktiež vyhradiť dosť finančných prostriedkov, čo nebude v súčasnosti jednoduché, ale určite e, je to financovanie, ktoré bude slúžiť v budúcnosti. Ďakujem pekne a teraz posledná otázka z pera pána Chuntisa. Ide o nakladanie s odpadom v Grécku. Nech sa páči, pán komisár, môžete odpovedať. pani predsednička, vážení e, poslanci, poslankyne, pán Chuntis. E, nová e, smernica má 5-stupňovú hierarchiu, prevencia, E, to je najželanejšia možnosť potom opätovné použitie, recyklácia, opätovné využitie, napríklad výrobu energie a potom e, skládky. To je naozaj tá posledná možnosť, ktorú prednocňujeme. Odklonenie sa od e, takejto hierarchie je možné, ale členské krajiny, ktoré by sa odklonili, musia e, túto žiadosť riadne zdôvodniť. Takže e, ukladanie odpadu do skládok, čo je posledná e, z možností, musí byť e, tak videná aj členskými krajinami. E, vysoká kvalita odpadu napríklad v prípade papieru ale, papiera alebo skla to je mm, potrebný predpoklad na e, opätovné použitie tejto suroviny v priemysle, takže e, triedený zber e, je asi najlepším e, spôsobom, teda už v kontexte domácnosti. Do roku 2015 by mal byť povinný triedený zber pre papier, kov, plasty a sklo opäť bude istá flexibilita pre členské krajiny, ktoré si budú môcť upres, u, u, upraviť e, takýto zber na národné okolnosti. Napríklad, ak už vysoko, e, a, keď sú už špičkové technológie k dispozícii. Ale e, takýto triedený zber pri zdroji to je najlacnejší e, spôsob, ako získať takúto cenu surovinu. Grécko <clears throat> stojí pred otázkou nezákonných e, skládok. A v roku 2005 boli aj odsúdení Európskym súdnym dvorom, pretože bolo e, veľmi veľa takýchto nelegálnych skládok. Táto otázka ešte nebola vyriešená, ale v decembri 2010 grécké úrady prišli s akčným plánom, podľa ktorého všetky zákonné skládky budú uzavreté, uzavreté do konca júna tohto roku. Komisia víta tento plán aj e, čo sa týka budovania nových skládok. Ak teda je to nevyhnutné, je to krajná, e, krajné riešenie. Ale musia byť splnené všetky právne a zdravotné e, alebo hygienické požiadavky EÚ ak takáto skládka bude môcť byť vybudovaná, tak už to bude pokrok v porovnaní so súčasnými nezákonnými skládkami. Takže vyzývame grecké úrady k tomu, aby završili svoje plány, hlavne tie, ktoré čerpajú európske financie. Ale e, Grécko musí ísť nad rámec týchto opatrenia, musia sa odkloniť od skládok k modernejším politikám, napríklad zhodnocovania recyklácia. Podľa nedávnych štatistík Eurostatu v Grécku zhruba 82, 82 mestských, skl, e, mestských e, odpadísk je sklad, sú skladky a inak je to v EÚ trochu viac ako 30. Recyklácia v Grécku je na nízkej úrovni a iba um, odpad z domácnosti sa e, niekedy recykluje. Je to e, veľká priorita pre celú komisiu a pre mňa my budeme venovať veľkú pozornosť e, národným plánom prostredníctvom monitorovania. Čakáme na aktualizovanú verziu tohto plánu zo strany Grécka a my zatiaľ sledujeme zblízka uplatňovanie gréckého národného plánu a taktiež zatváranie nezákonných skládok a taktiež používanie európskych financií. My chceme, aby tie projekty, ktoré sa budú financovať z európskych prostriedkov, boli v súlade s existujúcou legislatívou. V prípade Grécka naozaj je zásadné znižiť počet skládok a e, podporiť e, recykláciu a e, triedený zber Treba to vidieť ako príležitosť, pretože to môže mm, podporiť podnikanie a pracovné miesta. Je možné inšpirovať sa inými krajinami a teda osvedčenými postupmi. A ešte chcem povedať e, pánovi Chuntisovi, že zajtra poletím do Grécka a budem tam na dvojdňovej návšteve a o všetkých týchto otázkach budeme podrobne diskutovať. Ďakujeme, pán Chuntis. Ďakujem, vážená pani predsednička. Tá posledná výpoveď pána komisára mi dáva určitú nádej. Pôjdete zajtra do Grécka, pán komisár, a navštívite aj oblasť pri eh, Aténach. Tam už po 4 mesiace E, existujú e, rozpory, konflikty medzi občanmi a policiou. Takže ide tu práve o to, že sa tu má e, reál, naozaj si udial, by sa malo niečo udiať s odpadom. Vy ste hovorili, že je to najhoršie riešenie skládky, ale prečo sa potom akceptujú štúdie ekologickej zladiteľnosti, keď tieto potom v zásade vedú k tomu, že odpad sa uh, uh, likviduje v prírode. To je naozaj škandál. Musíte konať, musíte sa postarať o to, aby tento škandál po hospodárskej stránke sa ukončí. Treba niečo konať, inak sa problém nevyrieši. Musíte bezprostredne konať. To nie je len také teoretické, ako ste to prezentovali. Ďakujem. Nech sa páči, to bola naozaj výzva pre vás, pán komisár. Navštívim naozaj miesta pri Atenách a budem tiež diskutovať s troma výbormi vášho parlamentu národného a budeme to diskutovať. Uvedomujem si to a, a jak, to, aká je tá téma závažná a prečo teda vlastne sme za to a dokonca spolu financujeme niektoré skládky, hoci si myslíme, že je to najnižšia, eh, respektíve je to najnižšie na hierarchii. No, najdôležitejšia vec, ktorú treba samozrejme zvážiť, to je ľudské zdravie a živ- ekologické eh, dopady, takže treba zabezpečiť, aby toto v každom prípade bolo chránené. Je dôležité si myslím, aby sme sa naozaj snažili nájsť najlepšie možné riešenie, ale niekedy je to jednoducho nevyhnutné ísť krok po kroku. Z údajov, ktoré dostávam z celej Európy, som si všimol, že keď krajina zadne, začne vážne delením, triedením, takže cesta k vysokej miere recyklovania a nízkej miere skládkovania je už veľmi rýchla. Ak sa toto teda udeje dobre, tak veci sa môžu zrýchliť. Niekedy, bohužiaľ však, skládkovanie je jedinou možnou opciou. Ak sa chcete starať v tomto kontexte o ľudské zdravie, treba naozaj poskytovať pomoc. Ďakujem, pán komisár, za vašu účasť pre nedostatok času niektoré otázky zostali nezodpovedané a zodpovedajú sa pís, zodpovedia sa písomne. Ďakujem. A prerušujeme do 9. zasadnutie.